Shall we start, ladies and gentlemen? Dámy a páni, začníme. Welcome. Vítajte, drahí kolegovia, na tejto zaujímavej schôdzi. Máme len jeden problém, že je dnes štvrtok, že už je popoludne, takže kolegovia zrejme majú veľa práce. A preto budeme v takomto úzkom kruhu ale máme pred sebou zaujímavé témy. Prvá z týchto tém je stratégia EÚ pre oblasť Čierneho mora. Spravodajkyňou je pani Tikau a dávam jej aj slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr... Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, téma je to veľmi dôležitá. Je prosím tlmočenie. Takže Európska únia by sa mala aktívnejšie zapájať v oblasti Čierneho mora. Po vstupe Rumunska a Bulharska do EÚ sa stala Európska únia dôležitým aktérom v Čiernomorskej oblasti a táto oblasť má dôležitý strategický, dôležitý strategický význam pre e, zabezpečenie dodávok energie a pre diverzifikáciu týchto dodávok. Blízkosť e, Blízkému východu, Kaspickej oblasti a Strednej Ázii, to sú teda vlastnosti tohto regiónu. Ja vo svojom stanovisku hovorím, o dlhodobom partnerstve medzi EÚ a Ruskom a o spoločných záujmoch týchto partnerov, pokiaľ ide o zvyšovanie objemu obchodu a vzájomných investícií, teda investícií do regiónu. Tiež hovorím o hospodárskej súťaži a o liberalizácii obchodu v tomto regióne. Tiež som tam uviedla nové ropovody a plynovody, nové elektrárne najrôznejšieho typu. Dôležitosť teda nové investície v regióne. Teda je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré prilákajú takéto investície. A teraz k energii. Naša stratégia vychádza z potreby diverzifikácie. V tejto súvislosti chcem počaknúť význam Nabuko a vyzývam partnerov v tomto projekte, aby urychlili kroky k vybudovaniu tohto plynovodu. Ďalšie dôležité projekty Tam ide o ropovod Peop medzi Terstom a Konstancou, potom Agri, tam ide o transport ropy z Gruzínska cez Čierne more do Konstanci. V tejto súvislosti by som rada zdôraznila, že energetické siete by mali fungovať oboma smermi. medzi jednotlivými krajinami na pobreží Čierneho mora. Je tu teda mnoho dôležitých projektov, napríklad Black Sea Interconnection, Ide o regionálnu výskumnú sieť v širšie poňatej oblasti Čierneho mora. Vyzývam komisiu, aby naďalej podporovala výskumné projekty v tomto regióne, hlavne HPSC, Sigrid, SIN, Karen a BSRN. Je dôležité, aby aktivity v prístavoch boli zefektívnené, napojenie na dodávky energie, prepojenie jednotlivých e, dopravných prostriedkov, interoperabilita, aby teda tu bolo prepojenie medzi prepravou námornou cestou a prepravou na sucho zemi. Čierne more je jediným morom, kde Európska únia ešte zatiaľ nemá investície do vodnej prepravy a preto dúfam, že ten T tento rozpočet bude možné použiť aj na takéto účely. Ďalej, medzinárodná spolupráca v oblasti energie v tomto regióne by mala byť podporená, vychádzajúc z európskej legislatívy. Zároveň vítame ďalšiu spoluprácu medzi krajinami Čiernomoria so zapojením aj rôznych finančných nástrojov. Vzhľadom na to, že Černomorská komisia je veľmi dôležitá ako organizácia pro hospodárskú spoluprácu v tomto regióne. Ich činnosť je naozaj mimoriadne významná a práve preto je teraz na čase, aby sa Európska únia aktivizovala v tejto oblasti. My teda vyzývame komisiu, aby vypracovala v tomto zmysle nejakú stratégiu. Takú stratégiu, ktorá by mala byť podporená akčným plánom. Hlavné oblasti spolupráce by mali byť trvalá udržateľnosť, lepšie prepojenie v doprave, komunikácii, bezpečnosť, imigrácia, kultúrna výmena s využitím všetkých disponibilných finančných nástrojov. Ďalej by som chcela zvorazniť, že v preklade do rumunčiny je chyba. V angličtine sa hovorí flagship project, teda vlajkový projekt, alebo strategický projekt. V rumunčine sa z toho stal pilotný projekt, čo je niečo iné, takže oficiálne požiadam o korektúru rumúnskej verzie textu, pretože ide o, štrate- o strategické projekty a záujmy Európskej únie v tomto regióne. Preto je potrebné, aby táto veľká chyba bola opravená. Ešte by som chcela doplniť, že akčný plán, ktorý by mal doplňať tú stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora, že tento by nemal byť problém zostaviť, pretože už existujú tri partnerstva, pokiaľ ide o implementáciu programu Synergie v Čiernomorskej oblasti. Ide o životné prostredie, o dopravu a o energiu. A Bulharsko je zodpovedné za ten tretí, za druhý Grécko. Tieto partnerstva už existujú a dávajú nám určité možnosti konať v tomto regióne, ale stratégiu pre celý tento priestor zatiaľ nemáme a znamenala by veľké zlepšenie. Ešte raz dôrazňujem geostrategický význam tohto regiónu a dúfam, že Európska únia dostane našim očakávaniam, očakávaniam tohto regiónu. Ďakujem pekne, pani Tika, hovorí pán predseda. Priznávam, že je tu síce iba zo pár poslancov, ale ja som sa osobne niečo naučil, takže ďakujem. Kolega Piper sa prihlásil ako prvý o slovo, nech sa páči. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu zastupujem pána Van Nistelroja E Hier kundtun. Že vystupujem v mene EPP. My sme veľmi spokojní a súhlasíme so stanoviskom pani spravodajkyne. Toto stanovisko je takým optimálnym usmernením, aby sme využili potenciál optimálnym spôsobom, potenciál tohto regiónu, ako to inteligentne prepojiť, aj v zmysle výskumu, zabezpečených dobok energie a tak ďalej. Táto stratégia je veľmi dôležitá a stanovisko kolegyne Týkau je výnimočné, pretože ide o stanovisko k regionálnej stratégii a je to poprvýkrát, čo vidím, že niekto poukazuje na optimálne prepojenie medzi existujúcimi podpornými mechanizmami Teda toto požadujete, ale nepožadujete dodatočné finančné prostriedky. A to je prvýkrát počas mojej šesťročnej kariéry v Európskom parlamente. Takže naozaj podporíme zo všetkých síl vaše stanovisko. Chýba nám tam jedna jediná vec, je to súvislosť alebo odkaz na Dunajskú stratégiu. Z geografických dôvodov je logické, že by e, toto tam malo byť spomenuté a v tejto súvislosti predložíme aj pozmeňovací návrh. Ďakujem pekne, hovorí pán Royal za vyjadrenie pána Pípera, ktorý je odborník. Hlasí sa ešte niekto ďalší, prosím, o slovo spomedzi ďalších tenových spravodajcov, pán Lambec, pán Šimanský, pani Valean. Mrzí ma, že mnohí kolegovia tu nie sú. Ak sa nikto ďalšie nehlasí o slovo, tak vyznám komisiu. Máme tu zastupcu komisie? Nech sa páči. Prepašte, vaše meno neprečítam. Yeah, thank you very much. I just wanted to... Ďakujem pekne. Dovolte, aby som sa poďakoval pani spravodajkyni za úvodné slovo. Komisia súhlasí z mnohých prvkov, ktoré uviedla. Musím však zdôrazniť, že komisia si myslí, že v tejto fáze je oveľa dôležitejšie uzavrieť, skonsolidovať, to je možno lepšie slovo, synergiu pre Čierne more, teda iniciatívu Európskej únie pre Černomorskú oblasť z roku 2008. Toto bolo naštartované na ministerskej schôdzke, ktorá združovala ministrov EÚ a ministrov krajín z tohto regiónu. My zatiaľ ešte sme neskompletizovali tento program, takže bolo by dobre túto iniciatívu uzavrieť predtým, než prejdeme k nejakým ďalším. Oznelo tu, že sú tu tri partnerstva v rôznych oblastiach, životné prostredie, doprava a energia sú to konkrétne. Iba jedno z týchto partnerstiev naozaj bolo spustené tento rok. Je toto životné prostredie, tie zvyšné dve sa len chystajú. Nejde o to, že by sme boli leniví, to v žiadnom prípade. Ani to nevyplýva z toho, že nie je záujem v regióne o takéto partnerstva, ale musíme skrátka uznať, že sú tu určité problémy, ktoré máme a tie spočívajú v tom, že sú tam veľké krajiny v regióne, ktoré majú problém s aktivitou Európskej únie v tomto regióne. My sme súčasťou tohto regiónu, Grécko máme, Bulharsko, Rumunsko, krajiny na pobreží, ale my nie sme jediní. Nie sme v takej situácii ako v Pobalti alebo v Barencovom regióne. Len aby som uviedol nejaké pozitívnejšie príklady. Takže toto je naše stanovisko. Takže najskôr konsolidácia synergie. Je to dobrá iniciatíva. Obsahuje nástroje, ktoré EÚ má na podporu regionálnej spolupráce v rámci regióne, regiónu a na podporu aj spolupráce medzi EÚ a regiónom ako takým. A ešte jedna vec, Áno, ja chápem, že tento výbor uh, z pochopiteľných dôvodov zdôrazňuje energiu. Energia je mimoriadne dôležitá pre Európsku úniu, ale uh, Istotne by sme spoluprácu v tomto regióne nemali stavať iba na oblasti energie, hoci je to pre nás sektor kľúčový, je tu množstvo ďalších oblastí, kde dosahujeme pokroky. Ako príklad uvediem cezhraničnú spoluprácu. Poprvýkrát v histórii tu máme transnárodný program cezhraničnej spolupráce v tomto regióne, ale ide teda o prvý program. Nemáme čerpať z akých skúseností a my sme pevne presvedčení, že tento program zameraný na občianskú spoločnosť, že bude mať úspech bol naplánovaný na obdobie roku 2007 až 2013. No a keď bude úspešný, tak v ďalšom období snáď presvedčíme rozpočtové orgány, aby navýšili prostriedky pre tento veľmi dobrý program, aby sme zasiali semienko k riešeniu vo priblíženia sa riešenia, riešeniu napätí, ktoré v regióne stále pretrvávajú. Ďakujem, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Znova má slovo pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj komisii za jej reakciu, za úprimnosť, s akou odprezentovala svoj postoj. Ja si myslím, že parlament aj naďalej bude trvať na tom, že potrebujeme stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora. Ja som v médiách sa dočítala prednedávnom, že Rusko vývoz plynu chce viesť cez Áziu a Čínu odchýliť. Región Čierneho mora preto vzhľadom na blízkosť ku Kaspickej oblasti je podľa mňa dôležitou oblasťou. Kaspická oblasť je bohatá na uhlovodíky, na ropu a zemný plyn, takže takto by sa mohla zvýšiť nezávislosť Európskej únie od Ruska. Preto si myslím, že je potrebné čo možno najskôr prijať stratégiu EÚ pre oblasť Čierneho mora. V tejto oblasti je veľký priemyselný rozvoj. Každá krajina samozrejme má svoje špecifika, ale môžeme vytvoriť spoluprácu v prospech všetkých partnerov v tomto priestore. Samozrejme, že hovorím o partnerstve na základov na základe rovnosti partnerov. Ešte by som chcela poukázať na bod číslo 8 stanoviska z výboru ITRE my sa neobmedzujeme v žiadnom prípade len na energiu. My navrhujeme, aby budúca stratégia EÚ pre oblasť Černého mora bola doplnená aj akčným plánom so strategickými programami v rôznych oblastiach spolupráce, trvalo udržateľný rozvoj, zlepšenie prepojenia, komunikácie, doprava, energia, služby v prospech informačnej spoločnosti, ochrana životného prostredia, migrácia a kultúra. Teda inými slovami, vôbec sa nezameriavame iba na jednu oblasť. Samozrejme, že oblasť energie je strategickou pre Európsku úniu, ale je to iba jedna časť našich snažení v rámci stratégie EÚ pre oblasť Čierneho mora. Ja osobne si myslím, že Európska únia by mala pripisovať tomuto regiónu oveľa väčší význam a to by sa udialo stratégiou EÚ pre oblasť Čierneho mora, keďže by to bolo partnerstvo rovného s rovným pre všetkých aktérov. Samozrejme, že sa teším na názory kolegov, ale už som povedala, že som presvedčená, že Európsky parlament bude naďalej myslieť strategicky, pokiaľ ide o tento región. Takže dúfam, že budeme teda obhajovať stanovisko, ktoré som prezentovala. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 12. október 12.00. No a tým sa dostávame k ďalšiemu bodu, konkrétne k bodu číslo 17, viac ako HDP, meradlo pokroku v meniacom sa svete. Autorka je kolegyňa Matias, spravodajkyňa a dostáva hneď slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som rada nástojila na tom, ako je vhodné v tomto čase viesť takúto diskusiu a to že sa Európsky parlament vyjadruje k tejto téme. Všetci vieme, že HDP ako meradlo pokroku alebo ako meradlo hospodárskeho rastu a hospodárskych politik má určité obmedzené pôsobenie, pretože je úzko napojený na výrobu a neberie do úvahy kvalitu života. A preto hovoríme o tejto záležitosti v parlamente. Jedna možnosť, ako by sme mohli uvažovať o tejto téme, je tak, že by sme zadefinovali doplnkové kritériá alebo ukazovatele, niektoré už existujú a ich hlavným cieľom je poskytovať obsiahlejšiu, podrobnejšiu informáciu a aby sa na týchto informáciách či kritériách potom e, zakladali politické rozhodnutia. HDP ako som už povedala, je veľmi e, napojený na výrobu, výrobný proces, na ekonomické politiky, ale chýba mu tá sociálna, environmentálna dimenzia, dimenzia kvality života, sociálnej rovnosti, úrovne zamestnanosti a mnoho ďalších. A na to sú tie doplnkové ukazovatele. To je Prvá vec. Po druhé, ja chápem, že tie doplnkové ukazovatele by mali odrážať lepšie to, čo je makroekonomická aktivita, a to lepšie ako v súčasnosti. A to znamená e, zaviesť tam nemerkantilné, neobchodné aspekty. Takéto aspekty by sa mali týkať pozitívnych aj negatívnych externalít hospodárskej činnosti, napríklad um, výroba doma alebo dobrovoľnícka práca. To sú veci, ktoré v súčasnosti vôbec nie sú zachytené v tých kritériách, v tých ukazovateľoch. Tretí príklad. A týka sa to predovšetkým nás ako parlamentného výboru. Aby sme dosiahli ciele únie v oblasti energetickej účinnosti a tie ciele boja proti klimatickým zmenám, ak nebudeme mať takéto doplnkové ukazovatele k HDP, tak keby sme začlenili eh, tie politiky mm, energetickej efektivnosti bez týchto eh, kritérií, tak by to viedlo k zníženiu HDP kritérium alebo stanovisko tohto parlamentného výboru malo samozrejme veľmi jasné, veľmi striktné obmedzenia. Toto stanovisko musí byť veľmi stručné. V sále sú dvaja tieňoví spravodajcovia a ja dúfam, že aj s ich podporou a spoluprácou doplním túto správu do 7.10., kedy je termín na predkladanie pozmenujúcich e, návrhov. Chceme teda tak, aby sme predložili doplnkové ukazovatele, aby lepšie e, splňali alebo pokrývali tie oblasti, ktoré sú v kompetencii nášho parlamentného výboru. Ďakujem pekne. Má niekto nejaké pripomienky k tomu? Kolega Lamberts. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som na úvod rád povedal to, že by som poznamenal, že je mi ľúto, že tu je tak málo ľudí. Včera alebo predvčerom sme hovorili v Ekone o environmentálnych účtoch. No a to je vec, ktorá patrí, ktorá je úzko prepojená s touto témou. Bola to podobná situácia. Záujem bol skutočne minimálny myslím, že to by malo byť pre nás takým zobudením. Môže to znieť ako určitá nudná otázka, ale je to dôležité v tom zmysle, že viete, že HDP už eh, týmto ukazovateľom sa politika riadi v Európe už dlhé roky, pretože je tu názor, že ak rastie HDP, tak rastie aj blahobyt. To bol základný predpoklad, takže sme z toho vyhodili záver, že ak HDP je vysoký, tak aj životná úroveň je dobrá. Nie. Ostatné roky preukázali, alebo preukázali, že e, súvislosť medzi nárastom HDP a tvorbou nových pracovných miest neexistuje. Hovoríme o nové pracovných miest, keď nie je. No a prepojenie medzi HDP a bojom proti nerovnosti tiež nie je reálna. No a prepojenie medzi HDP a spotrebou zdrojov je reálna vec a je čím viac intenzívnejšia a silnejšia. Takže vo všetkých týchto otázkach máme vážne problémy. No a vieme, že zmena na HDP a zohľadňovanie iného ukazovateľa bude trvať dlho, pretože je to tak hlboko zakorenené v našej kultúre a vládnej kultúre, tak dokonca aj v kolektívnom povedomí obyvateľstva, takže to bude to trvať dlho, dlho. No a musíme tomu venovať dostatočnú pozornosť. Ja vítam správu výboru Envy, rovnako vítam pripomienky spravodajkyne, no a rád by som k tomu niečo doplnil. Takže poprvé by sme mali zúratiť skutočnosť, že toto má byť politickým nástrojom, alebo nástrojom na tvorbu politiky. My potrebujeme isté parametre, ktoré nám umožnia vytvárať dobrú, dobrú politiku. A na to slúži HDP. No a včera sme hovorili o výbore o hospodárskom riadení. Vieme, že na to sa, tam sa budeme zameriavať na deficity, na zadlženie. V diskusiách s Olím Rénom v pondelok on hovoril o iných meradlách sociálneho a environmentálneho charakteru myslím, že treba tu, toto prepojiť, pretože to by malo tiež byť súčasťou hospodárskeho riadenia Európy. Takže to je jedna vec. Po druhé, vieme, že HDP a jeho použitie dnes nie je uspokojivé. Samozrejme, takýto nástroj potrebujeme, ale potrebujeme ho trochu očistiť, pretože je to pozitívna vec, ktorá môže byť deštruktívna. Napríklad viac prípadov rakoviny, tiež znamená, že HDP bude rásť, rovnako ropné katastrofy znamenajú, že HDP rastie. Takže my potrebujeme očistiť tento faktor trochu. No a základným príspevkom našim, toto je výbor pre priemysel, nás zaujímajú skutočnosti a čísla. Viac ako nejaké politické otázky. Takže mali by sme zdôrazniť potrebu zhromažďovania údajov. Mali by sme sa zaoberať zhromažďovaním údajov, ktoré nám pomôžu, pomôžu nejaké správne a vecné meranie sociálnej a politickej situácie. No a Eurostat by mal začať zhromažďovať tieto údaje. No a o čom? Myslím, že tam by sme mohli byť trochu speči- specifickejší a identifikovať niekoľko orientácií, ktoré by sme, ktoré by sme sa mohli vydať. Sociálne indikátory, myslím, Myslím, že koeficient Gini, GNI, je dôležitý. To je meranie nerovnosti v rámci spoločnosti. Index chudoby alebo index sociálneho zdravia OSN. Toto nie je nejaký, nejaký finálny výber. Len by som tam uviedol, že možno toto, toto je smer, ktorým by sme sa mohli vydať čo sa týka environmentálnych parametrov, tak dnes ráno sme už hovorili o energetickej účinnosti. Účinnosť zdrojov je dôležitá. Všetci vieme, že to je veľmi komplexná vec. Energetická účinnosť alebo účinnosť využitia zdrojov spoločnosti sú dôležité veci, ale ak nás skutočne zaujíma úloha nášho výboru, tak musí, a komisie, tak musíme začať zhromažďovať spolahlivé údaje. No a tieto nástroje, ktoré už existujú, možno ich nepoznáte, Net Adjusted Savings, alebo čo je známejšie Ecological Footprint, ekologický otlačok. Vieme, že tá definícia potrebuje e, ešte vylepšenie, ale mohli by to byť východiská. Ako začať merať tieto veci, takže mali by sme to urobiť konkrétnejšie, e, nejak to integrovať alebo ovplyvnite návrh výboru Envy. Nie je úplne zlý, ale zaslúžil by si ešte náš pozitívny vplyv, aby sa zohľadnili skutočne fakty. Náš výbor je známy tým, že nás zaujímajú fakty a čísla. A to treba zdôrazňovať. Takže toľko z mojej strany. No a my určite predložíme aj písomné pozmenujúce návrhy, pretože nechcem, aby ste vy robili všetku prácu. Ďakujem pekne. No a ako ďalší dostáva slovo kolega Peter. No, ďakujem pekne. Ja som si veľmi pozorne vypočul príspevky tak spravodajky ako aj kolegu. No a chcel by som im položiť otázku, komu slúži táto politika? Tá politika, ktorú tu chcete zavádzať. Slúži predovšetkým ekologicky orientovaným mimovládkam, slúži konzultantom, poradcom, novým európskym agentúram, ktoré musíme zriadiť, ak tieto indikátory chceme všetky používať. Určite vytvára obrovskú byrokratickú záťaž. No a na druhej strane neslúži v žiadnom prípade tým najchudobnejším regiónom Európy. No a takýmto prístupom zabúdate na myšlienku solidarity EÚ. Dovolte mi to trochu bližšie to vysvetliť. Ja akceptujem vašu argumentáciu s ohľadom na urbanizáciu v národných štátoch, na zonáciu chránených oblastí, rovnako čo sa týka určovania osy rozvoja, tam treba skutočne komponenty eh, životného prostredia, sociálne komponenty lepšie zohľadniť. Avšak nesúhlasím a to je centrálny bod s tým, že ak v budúcnosti pôjde o, o oblasti podpory. HDP je základ na meranie, na meranie blahobytu. Ak je nejaký región slabý alebo chudobný, dostane podporu Európskej únie. A ja teraz citujem tretí ocek vašeho stanoviska, pani, pani spravodajkyňa, kde napísané. A dosahovanie cieľov Európskej únie v oblasti energetickej účinnosti, ako aj boj proti klimatickým zmenám, znamená zníženie HDP. Je to skutočne váš politický cieľ? Chcete takto zničiť myšlienku vyrovnávania EÚ, že chudobným regiónom zoberiete túto perspektívu podpory EÚ. Čiže toto je skutočne veľmi citlivá vec. Môžete to aplikovať pre e, urbanizáciu alebo zonáciu, avšak určite nie pre e, vymedzovanie oblasti podpory EÚ. Na druhej strane, ak je región bohatý, ako napríklad e, v Nemecku Porúrie, kde sú obrovské zásoby hnedého uhlia s vašim prístupom by sme aj my dostali finančnú podporu z EÚ, pretože, ktorú vôbec nepotrebujeme, pretože finančne dokážeme tie e, environmentálne škody e, napraviť. No a najchudobnejšie regióny v Európe, e, ktoré potrebujú tieto peniaze na odstraňovanie environmentálnych škôd, to bez nich jednoducho nedokážu. A na to máme stratégiu Európa 2020 pre e, chudobné regióny, pre energetickú bezpečnosť, ochranu životného prostredia, boj proti klimatickým zmenám. Prosím, e, neotáčajte tu zmysel regionálnej politiky EÚ a neničte tú solidárnu spoločnosť, ktorá sa vytvárala v Európe dlhé desaťročia. Ďakujem pekne. No a ako ďalší dostáva slovo kolega De Campus. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som poďakoval spravodajkyni za jej prácu a súhlasím s tým, že ide o veľmi správnu tému v správnom čase. A aj oznámenie komisie je veľmi dobre naplánované alebo načasované. Je to veľmi súčasná téma, pretože sa odvoláva na ekonomické riadenie. Tiež by som pogratuloval Európskej komisii za text či dokument, ktorý sa snaží ukázať stopy alebo možnosti, ako merať ekonomický pokrok inými ukazovateľmi. Stačí len si spomenúť na stratégiu 2020, aby sme si uvedomili, že Európa je už inovatívna tých úvahách alebo v tých myšlienkach, ktoré by nám umožnili a umožnia zmeniť svet. A preto by sme mali zrevidovať aj náš arzenál ukazovateľov. Existujúce ukazovatele musíme doplniť o ukazovatele sociálne, environmentálne. Potrebujeme ča- e, informácie v reálnom čase, o informácie o rozdelení sociálnej nerovnosti a mať správne hodnotiace prvky udržateľného rozvoja a rovnako vidieť, ako sa vyvíjajú štátne financie a k tomu dodať tie sociálne ukazovatele. Ale keď hovoríme o ukazovateľoch, nezabúdajme na to, že e, sa pohorávame s pandorinou skrinkou. Ukazovatele na to, aby boli užitočné, majú určité veľmi silné kritéria alebo požiadavky, ako napríklad tieto ukazovatele musia byť dôveryhodné, ľahko zozbierateľné, rentabilné, teda nemalo eh, by byť náročné, finančne náročné ich používanie. Majú byť vhodné aj správne načasované a pre všetky musia byť pevné, pretože ambícia všetkých nás, ktorí pracujeme s kvantitatívnymi metodami, aby sme mali pevné, skutočne dôveryhodné údaje, nezabúdajme, že najlepším eh, že treba si teda dávať pozor na to, aké údaje používame. A v tom istom zmysle, čo povedal aj predrečník, možno ohrozíme kvalitu ukazovateľov, keď budeme odporúčať eh, príliš veľké množstvo takýchto kritérií či ukazovateľov tým, že bude ich veľmi veľa, tak staratia tú pevnosť a tú hodnotu, tú platnosť. Nemali by sme zachádzať príliš ďaleko a preháňať, mali by sme sa sústrediť na také doplnkové ukaz- ukazovatele, ktoré sú skutočne potrebné a ktoré sú potrebné, tak to hovorí aj stratégia 2020. To, čo je podstatné, je, aby sme sústredili ukazovatele, ktoré nám ešte chýbajú. na vlastne čo vlastne na zamestnanosť, pretože pracovné miesta by mali byť e, nejakým centrom a nielen dôsledkom ekonomického rastu. To sú moje odporúčania, ale v každom prípade ďakujem spravodajkyni, že nám umožnila urobiť takúto úvahu, reflexiu na takúto tému. Ešte raz kolega Lambert. Nože, ja by som rád reagoval na to, čo povedal kolega. Ja by som rád povedal niekoľko vecí. Ste povedali, že ak začneme merať iné veci, tak to je eh, to bude znamenať vznik novej byrokracie. To samozrejme ja to tak nevidím. A ja to tak nechápem. Samozrejme, je tu to riziko, ale musíme sa mu vyhnúť. No a preto som ja hovoril explicitne o Eurostate. Máme organizáciu, ktorá zhromažďuje štatistické údaje a je efektívna. Samozrejme, ak niektoré krajiny podvádzajú, tak to trochu komplikuje život, ale je tu organizácia, ktorá to robí. A ja nie som za to, aby sme vytvárali nové organizácie. To v žiadnom prípade. Po druhé, ja som mal eh, dojem, že vaša otázka potreba merať skutočné veci. Dovolte mi to porovnávať s vašim autom. Myslím, že vy, keď šoferujete, tak tiež by ste radi vedeli, koľko benzínu máte ešte v nádrži. Ak to nebudete merať, tak to nebudete vedieť a možno zažijete nepríjemné prekvapenia. Možno keď poviete, že keď to začneme skúmať, tak je takže chceme vedieť, že či a tie zdroje, ktoré používame, či sa vyčerpávajú. Napríklad môj otec v jeho aute nemal nemal nemal meradlo na spotrebu paliva. Ja to však mám a preto môžem kontrolovať, ako šoferujem, môžem minimalizovať svoju spotrebu. Vy pochybujete vy užitočnosť tohto merania? Dúfam, že nie. Takže ja nie som za to. Takže potrebujeme 100 nejakých parametrov, nie, ale oprieť oprieť celú ekonomiku len na, alebo postaviť na jednom základe, na jednom meradle nie je dobré. No a tomu, že by to malo negatívny dopad na solidaritu kvôli regionálnym fondom, nie. Môžem vám povedať, že čo sa nás týka, to nie je vôbec cieľom, nie je cieľom nejak meniť systém alebo otočiť ho iným smerom. My sme stále presvedčení o európskej solidarite a tie fondy sú jedným zo spôsobov, takže ak to vychápete tak, tak eh, ja by som povedal, že ja som to asi nepovedal jasne a možno by sme to mali ešte trochu prediskutovať. Ale nie je to eh, záujem zelených v tomto, tej, tejto oblasti a my nie sme za to, aby sme, sme eh, uvarili oceány my chceme len doplniť niektoré indikátory. No a ako ste povedali, indikátory EU 2020 je tam chudoba, je tam vzdelanosť na úroveň. Myslím, že to je dobrý začiatok. Možno používanie zdrojov, k tam niečo potrebujeme. Takže možno niečo týmto smerom budeme musieť urobiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Spravodajkyňa pani Matias, nech sa páči. Ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom za komentáre a pripomienky. Už aj tieto komentáre nám jasne naznačujú, ako je dôležité pokračovať v tejto politickej diskusii o potrebe uvažovať o doplnkových ukazovateľoch. Ako som už povedala, tomto dokumente som sa mohla obmedziť len na skutočne základné informácie. Nemala som priestor, aby som bola podrobnejšia, presnejšia, kompletnejšia, pokiaľ ide o úlohu doplnkových ukazovateľov. Musela som rešpektovať obmedzenia počtu e, strán, riadkov, pokiaľ ide o tento dokument, o to stanovisko, takže som nemohla povedať viacej než mi bolo dovolené, ale to neuberá na význame tejto diskusii. Myslím, že sa zhodneme na tom, že HDP ako ukazovateľ merania je nedostačujúci. Táto diskusia sa vedie už dlhšie, pretože aj návrh Európskej komisie, ktorý e, príjmam s veľkým uspokojením a to znovu opakujem, pretože podľa mňa oznámenie komisie je vynikajúce, tak už samotná komisia prichádza s dobrými nápadmi a návrhmi, ale myslím, že by sme mali ešte ďalej. Návrh komisie je ďalšou iniciatívou z mnohých predchádzajúcich ktoré sa snažili vytvoriť, zadefinovať alternatívne doplnkové ukazovatele na meranie kvality života občanov, na meranie životnej úrovne spoločnosti. A EÚ nie je jediná, ktorá sa o to snaží. Urobilo to OSN, OECD, konali sa medzinárodné konferencie aj tu v Európskom parlamente, aby sa o tejto otázke pouvažovalo, ale prešlo už veľa rokov, vytvorilo sa veľa alternatívnych ukazovateľov, aby sme merali podmienky života v našej spoločnosti a už sa o tom skutočne aj veľa pouvažovalo, aby to pomohlo pri politických rozhodnutiach a to už je dôkazom toho, že tie existujúce, ktoré sa teraz používajú, nie sú postačujúce ale tu nejde ani tak o doplnkové meracie ukazovatele. My chceme také ukazovatele, teda nechceme vytvoriť nejaké nové, ale také, ktoré doplnia HDP. A to vylúčuje e, tú kritiku, že by sme chceli vytvoriť nejaké administratívne monštrum. To vôbec nie je môjim zámerom. Ja nechcem vytvárať e, žiadneho nového administratívneho molocha, ani nechcem nejak podkopávať e, dôveryhodnosť súčasného kritéria HDP, ale podľa mňa HDP ako jediné kritérium nie je dostačujúcim kritérium na to, aby sme merali kvalitu života v súčasných podmienkach. A dokazuje to aj súčasná hospodárska, ekonomická, sociálna kríza, ktorú zažívame v celej Európe. Ja chápem a vidím HDP tak, že chtiac, nechtiac musíme doplniť inými prvkami prv, kvalita, skutočná kvalita života, reálneho života ľudí. A len na základe toho budeme môcť pracovať. Samotné HDP nestačí. A to nás vedie k tomu, aby sme e, vybrali určité alternatívy alebo riešenia Súhlasím s tým, čo sa tu povedalo, že prvým doplnkovým prvkom by mala byť zamestnanosť, pracovné miesta, ale nesmieme zabudnúť ani na životné prostredie alebo na sociálne dimenzie. To sú rozhodujúce prvky. A vôbec tu nejde o to, aby sme vytvárali, pardon, otvárali pandorinu skrinku alebo vytvárali tie administratívne monštra, ale ide o to, aby sme využili existujúce údaje a informácie, aby sme kritérium HDP doplnili a takto doplnené kritérium ukazovateľ HDP môže e, skutočne slúžiť na reálne politické rozhodnutia. A o to ide. Ani o nič viac, ani o nič menej. Robiť správne rozhodnutia. Vybrať sa tým smerom, ktorý je korektný v súčasnej situácie. Je pod je jasné, že e, niektoré tie ukazovatele môžu mať, môžu byť viacej rozmerové, viac rozmerné a môžu komplikovať prácu, ale e, musíme si zadefinovať priority a dať do stredu pozornosti to, čo chceme dosiahnuť, teda ísť ďalej nad rámec bohatstva krajiny a produkovať sociálnu, environmentálnu, eh, environmentálne bohatstvo a tak ďalej. Takže touto diskusiou nechceme v žiadnom prípade podkopávať prvky súčasnej hospodárskej politiky. Práve naopak, keď túto diskusiu otvárame, chceme ísť ešte ďalej v tejto diskusii ďalej, než sú súčasné makroekonomické merania, pretože tieto súčasné merania neberú do úvahy tie neobchodné e, prvky alebo rozmery a ak to necháme všetko bochom, tak zabudáme na veľa prvkov, veľa častí spoločnosti a tým pádom nemôžeme riešiť také problémy sociálne nerovnosti, environmentálne problémy a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, ďakujem pekne. Tuším sa už nikto ďalší nehlasí o slovo. 7. oktobra je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. A tým prechádzame k bodu 17a. Ponúka pohovoriť o texte zaslanom ku COP16. Neviem, že či ešte je potreba o tom hovoriť. Pre istotu sme to ešte dali na program. Ale ak nikto tomu nechce nič povedať pani Kavajo, že by. No v takom prípade to môžeme vypustiť. Tento list napísali skupiny, bolo to postupené výboru Envy, nič nové nemám. Dobre. Tak budeme pokračovať. Zakročte, inak naozaj pôjdem ďalším bodom. Dobre, takže bod číslo 18. Predloženie štúdie. Decentralizovaná výroba energie. Je tu zo pár pánov, ktorí o chvíľu vystúpia. Ja, okay. Also, Frau Cavallo möchte es doch zu a predsa len pani Kavajo sa hlási k bodu 17a, COP16. Prepášte, musíte to rýchlejšie avizovať. Nech sa páči. Thank you, Sharon. Uh, Ďakujem, pán predseda. V mene EPP len zo pár slov ku Cancúnu. Nás mrzí, že Harmonogram Envy neumožnil plné zapojenie výboru ITRE. Na budúce by sme mali zabezpečiť väčšie zapojenie, respektíve zapojenie, pretože klimatické zmeny to je priemysel, výskum, vývoj, takže by sme mali byť formálne zapojení do rokovaní o klimatických zmenách a to na rovnakej úrovni ako Envy. Takže mrzí nás, že sme zapojení neboli. Ale podarilo sa nám vypracovať text, na ktorom sa zhodli všetky skupiny. Bol to kompromisný text podpísaný všetkými skupinami. A je dôležité, je dôležité, aby sa príspevok ITRE hlasoval Amblok, aby bol celý podporený. Venujeme sa hlavne energii, výskumu a priemyslu. Sú tam tri dôležité témy. Priemyselná konkurencieschopnosť. Tam žiadame medzinárodnú dohodu, ktorá zabezpečí rovnaké podmienky pre všetky odvetvia, vrátanie tých, ktoré sú intenzívne, uhlíkovo intenzívne. Ďalej podporujeme rozvoj výskumu a vývoja a tiež hovoríme o potrebe prezentovať úsporu energie v medzinárodných eh, vyjednávaniach ako dôležitý nástroj k dosiahnutiu cieľov znižovania emisí. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Karvajo aj za to, že ste poukázali na to, že ten postup zo strany Envy nebol veľmi férový voči nám, ale bohužiaľ nemáme žiadne nástroje, ako si vynútiť férovosť, jediná možnosť, na to som už poukázal včera, je na konferencii predsedov skupín, skrátka zasiahnuť. Konferencia musí zasiahnuť. Zatiaľ sa nikdy nepostavila na našu stranu, vždy stála na strane tých druhých. A to je trošku aj naša chyba, ako my pôsobíme na predsedov skupín. Vaša skupina napríklad požadovala v prípade správy ERI, aby ITRE bolo plne zakomponované, ale ostatné skupiny s tým nesúhlasili. V prípade COP16 to bolo tiež tak. Takže ďakujem vám, že ste to takto pomenovali, ten problém. Ďakujem pekne. Tak poďme k bodu číslo 18. Všetci s výnimkou tlmočníkov majú k dispozícii podklady. My sme toto zadali a vítam tu pána Lanoa a pána Ellisona, ktorí nám stručne predstavia výsledok. Písomné podklady máte k dispozícii. Napriek tomu by som bol rád, keby ste dávali pozor a keby ste prípadne aj položili otázky, čo ste tu ešte zostali. Takže nech sa páči, máte slovo. Neviem, kto z vás začne, to si dohodnite. Funguje mi mikrofón výborne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás tu dnes privítali, že máme tu možnosť podeliť sa s vami o výsledky tejto štúdie. Ja sa volám Jean-Christophe Lanoa, pracujem pre Inisio. Je to konzultánska spoločnosť týkajúca trvalého rozvoja v energii, teda užiteľného rozvoja v energii. My sme robili štúdiu o decentralizovanej výrobe energie. Koordinoval to pán Altman z EBST a Kolegium Európy David Ellison konkrétne e, tiež prispelo. Ďalej VTT, Technický, Technické výskumné centrum Fínska. A revidoval to potom, alebo kontroloval to potom Pedro Linares z Universidad e, Pontifia Comillas z Madridu. My sme chceli v tejto štúdii vyhodnotiť technické, hospodárske a politické okolnosti decentralizácie v Európe, vrátanie víziev a bariér. Vychádzajú z tohto hodnotenia, sme vypracovali niekoľko politických odporúčaní, pokiaľ ide o infraštruktúrálne otázky, investovanie, financovanie výskumu a vývoja a tak ďalej s e, zameraním na malé a stredné podniky, koordinácia systémov podpory a tak ďalej. O čo ide v našej správe? Európa, systém riadenia sa mení, jeho štruktúra sa mení, pokiaľ ide o energiu, prechádzame od fosílnych palív a jadrovej energie. Toto bol centralizovaný systém z hora nadol a prechádzame k decentralizovanejšiemu systému energie. Viac sa orientujeme na obnoviteľné zdroje energie, na skladovanie energií a na dopyt. Ja vám to vysvetlím na ďalšej priesvitke. Tuto zmenu spôsobuje viacero faktorov. Tie sú tu vymenované, takže iste viete, že Európska únia prijala cieľa 2020, takže musíme znížiť emisie CO2, musíme zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov a musíme zvýšiť energetickú účinnosť do tých 2020 20, roku 2020. Tiež musíme zabezpečiť dodávky energie a obnoviteľná energia v niektorých prípadoch môže nejakým spôsobom obmedzovať systém dodávok, hlavne vzhľadom na to, že nie je vždy dostupná v rovnakom množstve, môžeme skončiť s úplným výpadkom energie a my musíme zabezpečiť, aby sa to nestalo. Zároveň rastie dopyt po elektrickej energii, Tretí balíček o energii hovorí o liberalizácii trhov s energiou. Teraz sa pozrime na nejaké definície. Distribuovaná generácia ide o kapacity malého rozsahu, priamo prepojené s distribučnou sieťou v siete s, so stredným a nízkym napätím Hlavným zdrojom sú obnoviteľné zdroje, ale nie vždy. Na to sa ešte pozrieme. A je to k dispozícii miestne. Hovoríme o vodnej, solárnej, termálnej, veternej, oceánskej energii a hovoríme aj o CHP, to je kombinovaná no, kogenerácia buď to z obnoviteľnej biomasy alebo z fosílnych palív, konkrétne zo zemného plynu. Druhý dôležitý pojem to je reakcia na dopyt. Ide o inteligentné riadenie využívania energie na strane spotrebiteľov. Nemusí ísť len o úspory energie, skôr ide o presun dodávok energie v čase, teda jeho rozmiestnenie v čase, napríklad aby ste prali nie o 6. popoludní, keď je špička, ale možno od 2 3 hodiny neskôr, keď dopyt po energii je nižší než v špičke. Tieto hĺbkové zmeny viedli k tomu, že sa budú musieť zmeniť aj tie siete, že budeme musieť vytvoriť dynamickejšie, aktívnejšie siete. Toto je zhrnuté pod pojmom Smart Grid. Tento pojem nie je zatiaľ definovaný explicitne v literatúre, ale hlavnou myšlienkou je tá decentralizácia energie, inteligentné riadenie energie, energetickej účinnosti a obnoviteľné zdroje. Ďalšou dôležitou vecou je skladovanie energie. Obnoviteľné zdroje energie sú volatilné, vari, variabilné, čiže v čase, keď ich nepotrebujeme, ich musíme byť schopní skladovať, tak aby sme ich mohli využiť, keď ich budeme potrebovať. Uh, Takže dochádza k rastúcej potrebe skladovania energie, tak aby sme tie výkyvy v obnoviteľných zdrojoch energie mohli nejakým spôsobom riešiť. A ešte posledná vec, to je úloha malých a stredných podnikov v decentralizovanom systéme, ktoré predstavujú asi 30 spotreby energie v Európe. tieto často, pokiaľ ide o emisie CO2 a energetickú účinnosť, e, sú kľúčovými hráčmi, takže je veľmi dôležité ich zapojiť do stratégií súvisiace s decentralizáciou systémov energie. Stručne niekoľko čísel, niekoľko faktov. Vodná energia je najväčším zdrojom obnoviteľnej energie v rámci EÚ. Veterná je na druhom mieste. Európa je v popredí na špičke, pokiaľ ide o veternú elektrínu, ale pokiaľ ide o nové kapacity, tam nás predbiehajú iné štáty. CHP tiež prispieva k produkcii elektriny Ďalšie technológie ako PV, solárna, termálna, oceánska majú len veľmi malý podiel. A tuším, že David bude pokračovať. Áno. Rád by som povedal zo pár slov o tom, prečo by nás to vôbec malo zaujímať. Prvým dôvodom Prvým dôvodom je, že je viacero kľúčových faktorov pre mm, energetické siete. Ide hlavne o premenné siete, čo neplatí pre veternú a solárnu energiu, ale dochádza v našich sieťach aj k takým úzkým miestam, ak to môžeme tak nazvať, hlavne kvôli premenlivosti dodávok Existuje niekoľko riešení na demand response, teda na ten dopyt a ponuku. Ďalšia možnosť je robiť, budovať lepšie prenosové prepojenia medzi jednotlivými krajinami, pretože to umožňuje presúvať energiu na väčšie vzdialenosti a potom ju aj efektívne využívať. A aby to bolo možné, tak je potrebné zaistiť výskum a vývoj technológie takýchto sietí a ďalších zdrojov. Čo tieto decentralizované energetické systémy vyžadujú? Vyžadujú celoeurópsku integráciu siete. Vychádzame teda z predstavy transkontinentálneho prepojenia bez eh, plne integrovanej celoeurópskej eh, elektrickej siete je len veľmi ťažko lepšie alebo dobre riadiť využitie energie. Čím je tá sieť integrovanejšia, tým bude jednoduchšie ju riadiť a integrovať aj obnoviteľné zdroje energie. Tiež je dôležité zaistiť prístup do takejto siete A to rieši tretí energetický balíček. Základnou otázkou je, aby sme uprednostnili tie obnoviteľné zdroje energii. K tomu sa ešte vrátim. Tretí bod. Je potrebné prúžnejšie a konzistentnejšie stavať legislatívny rámec. Ja si dovolím tvrdiť, že ten súčasný nie je dostatočne pružný, mal by byť flexibilnejší, aby nabádal k väčšiemu využívaniu zdrojov založených na, tej riaden, na tom riadenom dopite a ponuke a na zdieľanej výrobe, na kogenerácii je potrebné zabezpečiť aj transparentnú celoeurópsku štruktúru motivácie, je potrebné investovať do obnoviteľných zdrojov, ale zatiaľ neexistuje v tomto smere konkrétna politika. Sú síce konkrétne kroky, ale mali by byť oveľa dôraznejšie. Určite je možné zlepšiť motiváciu na celoeurópskej úrovni a nakoniec dokonalený výskumný podporný rámec. Aj to by mohlo byť prospešné pre decentralizované energetické systémy. Pokiaľ ide o integráciu tých celoeurópskych sietí, DR e, sa dá uľahčiť veľkosťou siete. Čím je tá sieť e, väčšia, tak je lepšie vyvažovať a jednoduchšie vyvažovať objemy energie. V tomto zmysle budovanie európskej energetickej siete by malo byť integrovanejšie riadené. A to má veľký dopad na možnosti vyvažovať dopyt aj ponuku v čase A, tých, e, a to je teda v čase, keď to prepojenie e, sieti bolo pomalé, došlo určite k pokroku, ale je potrebné, aby bol e, tento pokrok ešte viacej podporený. Musíme zabezpečiť sledovanie, monitoring pretože niekedy sa teda stále potom sa to nerealizuje, takže aj to overovanie, ten monitoring by mohol vylepšiť celý ten postup alebo proces. A potom tie neúspechy pri vytváraní skutočnej európskej siete, tak tie aj znižujú potenciál využívania obnoviteľných energií. Musíme vedieť, v ktorom momente, v akom objeme, v ktorej časti siete a ktorým smerom sa pohybuje, e, teda aký objem energie. A teraz prístup k energii v celej Európe. Tretí energetický balíček tam to už figuruje, ale členské štáty majú právo aplikovať svoje vlastné politiky prístupu k sieti. Je to zvrchovaná politika, ale samozrejme môžu tam byť rôzne zmeny toho, ako sa riadi prístup k sieti od krajiny k Ukrajine. A otázkou ostáva, kto zaplatí to prepojenie alebo kto sa kedy a ako napojí. Ten, kto vyrába obnoviteľné energie, napríklad z veterných zdrojov, alebo tí, ktorí spravujú túto sieť a distribujú, a ktoré aj dostávajú poplatky za tú distribúciu. Je viacero možností vo viacerých krajinách. Ak chceme naozaj podporovať obnoviteľnú energiu, tak je to spôsob, aby sme tie distribučné podniky e, vyzývali, aby teda platili alebo aby zdieľali zisk z tej distribúcie. Oni môžu potom toto fakturovať spotrebiteľovi, klientovi na základe tarifikácie. Takže je to služba, za ktorú e, si e, potom môžeme dať zaplatiť a môžeme si to dovoliť. Takže aj tie e, prístup tých obnoviteľných zdrojov je, aby sa trochu potlačilo to financovanie prístupu na sieť, aby sa mohli viacej zúčastňovať toho tí, ktorí sú vlastníkmi siete. Tiež sa potrebuje väčší, potrebujeme väčší dozor, aké sú tu prekážky či problémy e, v prístupe e, obnoviteľných energií, hlavne v stratégii, ktoré aplikujú jednotlivé členské štáty. Možno by e, sa mohlo vyrokovať nejakou, alebo dosiahnuť európskou legislatívou, ak by došlo k problémom, k presune v tranzite energií medzi jednotlivými štátmi. Možno by bolo tiež dobré aplikovať aj flexibilnejší a koherentnejší legislatívny rámec. Existujú niektoré problémy s kompatibilitou medzi smernicou o energetickej účinnosti budov a smernicou o kogenerácii, teda koľko je možné vyrábať elektrickej energie v kogeneračných jednotkách a smernica o účinnosti budov by mala hovoriť, že ide o veľmi dobre izolované budovy, takže keď ide o takúto energiu, tak by potom mohli nastať problémy s využívaním tepla cez kogeneračné jednotky, takže aj to treba veľmi starostlivo zvážiť. A tieto problémy sa konkrétne neriešia. A čo je ešte dôležitejšie, neexistuje žiadna flexibilita medzi ETS teda e, a nie ETS e sektormi napríklad. Všetko, čo je mimo sektoru ETS a dôsledkom toho nie je ani motivácia na podporu energetickej účinnosti pri budovách. Neexistujú tu záväzné ciele s výnimkou smernice ESD, ktorá ale predstavuje len 9 objemu iniciatívy v oblasti energetickej účinky jazané na ďalšie mechanizmy, napríklad e, na, mm, na ten obchodovací systém s emisnými kvotami a tak ďalej. Takže to síce môže poskytovať motiváciu, ale ak teda samozrejme, ak budú nárasty v svet, tak to bude mať vplyv aj na trh, ale inak tento trh nemôžno rozšíriť a vieme aj o iných odvetviach pre celú EÚ alebo pre celý sektor. Je to naozaj otázka pružnosti, o ktorej by sme mali uvažovať. Nie je vôbec zrejme, či dojde k efektívnym investíciám v tých najefektívnejších oblastiach. Takže rastúca flexibilita by mala znamenať aj väčšiu motiváciu pre investície a to môže tiež nie, viesť k zniženiu emisí. Pokiaľ ide o nástroj členských štátov pre obnoviteľné zdroje, existujú dva základné systémy. tzv. systém fit-in, keď výrobca dostane určitú, zaplatené určitú cenu za energiu a potom je systém certifikátov, ktorý požaduje, aby jednotlivé spoločnosti vyrábali určitý podiel z obnoviteľných zdrojov. a to sa potom zadáva tým firmám, ktoré vyrábajú obnoviteľné zdroje. Takže povinnosť vyrábať z obnoviteľných zdrojov, tak problémom je, že nie je taký efektívny ako ten systém FIT, možno práve preto, že nefunguje tak dlho. ale ten časový rozdiel je pomerne relatívne malý. A tie dopady sú potom také, a čo je ešte problémom toho systému RO, toho druhého systému je drahší a energia je aj nákladnejšia, takto vyrábaná a uprednostňuje veľkých výrobcov pred malými, pretože pre tých veľkých je jednoduchšie takéto zakázky zadávať a aj v systéme RO je oveľa väčšia neistota, tie ceny sa hýbu, to e, sa potom to vplyvňuje náklady. A, tak, a tiež sa nevie, aká je dlhodobá motivácia, ale v tých prípadoch, ktoré existuje, tak je pomerne malá úspešnosť výroby z obnoviteľných zdrojov, hoci ako príklad sa často uvádza, Veľká Británia. Na strane systému FIT existujú naozaj veľké rozdiely podľa toho, aké systémy sa používajú. Modrý je systém FIT, červený je systém RO. Niektoré krajiny majú zmiešaný systém. Veľká Británia tam majú RO, ale aj FIT, čo je zaujímavá novinka. Došlo k prechodu k systémom obnoviteľných zdrojov. A teraz sa pozriem na e, tie systémy, kde boli úspešnejšie systémy FIT. Tam sa viacej tento systém rozšíril. Keď sa pozriete na túto prísvitku, tak vidíte, že väčšina krajín je označená modrou. Je to ten systém FIT, môžeme k nim pridať aj Fínsko, pretože prednedávnom vďaka veternej energii tak použili ten systém FIT. Krajiny, ktoré majú dlhšie skúsenosti, boli aj úspešné pri podporovaní obnoviteľných energií, hlavne v Nemecku to je známy príklad. Nemecko rozšírilo energetické zdroje a majú dobré výsledky so systémom FIT. A boli tierami obnoviteľných energií, rovnako ako Španielsko je dobrý príklad. Výhoda tohto systému je, že podporuje rýchlu integráciu technológií obnoviteľných zdrojov a tiež je priaznivý pre veľkých aj malých investorov a producentov. Čím viac energie vyrobíte, tak tým viac dodáte do siete. Pri tom systéme RO to tak nefunguje. Keď chcete podporiť malých investorov, tak systém FIT je výhodnejší Všeobecne povedané, systém FIT zaisťuje väčšiu istotu a nižšie náklady. Tá väčšia istota je tu preto, že už sú aj podrobné správy o fungovaní tohto systému a je celkom bežné, ale čím ďalej, tým bežnejšie, že sa zadávajú kontrakty na dlhšie obdobia až na 20 rokov a teda, keď investor uvažuje o investíciách do obnoviteľných energií, tak má zaručenú cenu na dlhé obdobie. Takže všeobecne to znamená oveľa nižšie náklady. Nie je potrebné počítať s programami výrobných riešení a to podstatne znižuje náklady. Takže mohlo by byť prekážkou, keby sme mali európsku štruktúru motivácie. Myslím, že by bolo dobré, keby pre celú EÚ sme mali stratégiu FIT, pretože úsilie aj výsledky tejto politiky sú nevyvážené. Niektoré krajiny boli úspešnejšie, iné viacej, iné menej. Takže celoeurópska stratégia na podporu FIT by bola dobrou úvahou, rovnako ako systémy skladovania energie vyžadujú väčšie investície, väčšiu motiváciu. To by bol tiež dobrý smer. A potom otázka uhlíkovej dane. tá by e, sa mohla týkať ďalších vecí, ako je zemný plyn a podobne. Zlepšený podporný rámec pre výskum, aj to je veľmi dôležitá myšlienka. Rád by som tu zdôraznil hlavne systém CCS Vyčlenilo sa veľa prostriedkov na CCS, ale ešte nemáme dôkazy, že to bude fungovať hlavne vo veľkom meradle. Ukladanie veľkého množstva uhlíku a vychádza sa tiež z toho, že to bude veľmi drahé prečo teda radšej nevynaložiť prostriedky do technológií, ktoré sa osvedčili a ktoré prinášajú okamžité zisky alebo dopady už teraz, pretože CCS sa prejaví za 10, možno 15 rokov a aj to nevieme presne. A posledná otázka. Bolo by dobré neuvažovať len v tých finančných aspektoch či peniazoch tu vidíme náklady podnikov z verejných prostriedkov. Tu vidíme tú európsku politiku podpory a financovania. Nemali by sme skôr ísť smerom tých smerom tými slubnejšími energiami a podporovať e, menej pedniky, ale skôr podporovať kofinancovanie by malo viesť k takémuto výsledku. Takže je tu určitá e, logika, kde jednoznačne sa hľadá to kofinancovanie, spolufinancovanie. Technologická sféra podporuje, treba podporovať tie inteligentné siete, inteligentné elektromerače, nové spôsoby merania, e, lepšie technológie skladovania energie. A dám slovo kolegovi. Ešte ďalšie dve minúty. No dobre, tak posledný bod. Malé a stredné podniky. Teoreticky by sme mohli uvažovať, že e, distribúcia, ponúka dopyt, že to sú všetko koncepty, ktoré sú veľmi jasné a dobre aplikovateľné pre MSP, pretože znižujú ich náklady, energetické náklady, chráni ich e, proti výkyvom na trhu a môže tiež prinášať zisky tým, že sa bude predávať energia do siete. To je teória, ale v praxi prichádza viacero problémov. Decentralizovaná energia znamená pomerne vysoké kapitálové investície, ktoré malé a stredné podniky nemajú. A aj čas rentabilizácie návratnosti je dosť dlhý. Malé a stredné podniky potrebujú ten horizont návratnosti oveľa kratší. Navyše MSP nie vždy majú dostatok informácií o tomto potenciáli, ktorý prináša energetické úspory alebo predaj energie do siete. A hoci tieto koncepty poznajú, tak nemajú dostatok informácií a ani dostatok zdrojov na to, aby kontrahovali nejakého riaditeľa alebo konzultanta, aby toto prázdne miesto pokryli. Potreba ponúknuť MSP také nástroje komunikácie, možnosti komparatívnych štúdií a odstrániť bariéry či prekážky pre ESCOS. The conclusions. Um, on this slide we summarized the, the... Tu sú naše závery, to sú kľúčové odporúčania našej správy. Poprvé, odporúčame vylepšiť prepojenia na európskej úrovni. Tretí energetický balíček je dobre nasmerovaný, ale mal by byť pozornejšie kontrolovaný. Legislatívny rámec EÚ dáva príliš veľký priestor dáva veľký priestor na rozsiahle obnoviteľné zdroje a omela menej na malé. A to by bolo potrebné napraviť. Vieme, že daňové otázky na európskej úrovni sú citlivé záležitosti, ale napriek tomu odporúčame e, tú uhlíkovú daň na európskej úrovni. Rovnako by bolo potrebné podporiť výskumný rámec v obnoviteľných zdrojoch a odstrániť bariéry a prekážky pre malé a stredné podniky. Ja ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré ste nám tu povedali. Vidím, že je tu hneď prvá pripomienka. Je to už aj jeden z posledných mojikánov, tento kolega, tak preto mu dávam slovo. No už myslím, že posledné slovo nemám, ale aj tak ďakujem. Ďakujem za prezentáciu vašej štúdie. než pár otázok k sieťam budúcnosti v rámci tretieho balíčka o energetickom vnútornom trhu sa uskutočnilo mm, veľa diskusí, veľa vecí aj jasných. No a už pomerne dlho hovoríme o tom, e, že v budúcnosti budeme potrebovať elektrické spojenie medzi juhom a, a severom kvôli výkyvom počasia, či už nedostatku vetra alebo slnečného žiarenia. No vy ste hovorili o tom, že otázka je, že kto to bude riadiť a kto ich bude financovať. A ako financovanie mm, bude organizované no už v našej mojej, doma, mojej domovine v Nemecku. Zatiaľ funguje dobre, ale objavilo sa so už pár problémov a keď môžeme garantovať fotovoltaiku na 20 rokov a napojenie na sieť. No a celé sa to komplikuje. No ďalej, keď decentralizujeme, pred niekoľkými rokmi niekto povedal, pán Glandem, predstavte si, že v budúcnosti bude produkcia energie vyzerať ako internet, čiže všade bude veľa mikroelektrární, ktoré budú vzájomne prepojené. No a ja som automati- inžinier automatizácie, takže preto sa pýtam, ako to môžeme decentralizovať, minimalizovať bez toho, aby sme strátili alebo riskovali stabilitu siete. Je tam vidím určitú, určitú hranicu, pretože tie dátové toky treba, treba riadiť a riadiť bezpečne. Čiže podľa môjho názoru je tam, tá decentralizácia má určitú hranicu. No a ďalej otázka. Hovoríme o veľkých sieťach rovnakého napätia, napríklad fotovoltaika na juhu Európy alebo na severe Afriky. Ak to urobíme a chceme to podporiť z európskej strany, a tak zasahujeme do energetického mixu členských štátov. No a o tom je napínavá diskusia, keď hovoríme o energetickom mixe ktorý bol vyňatý z Lisabonskej zmluvy. No a potom ešte tie inteligentné siete. To je veľmi zaujímavé, ale ja som prednedávnom počul prvé odhady, koľko by tým domácnosť jedna mohla ušetriť a aká vysoká je akceptácia napríklad práčka alebo chladnička. No všem, aké, aké veľké úspory sú možné s týmto a ako môžeme využiť e, tieto inteligentné merače a aký to bude mať vplyv na spotrebu energie. Nož obchodné alebo spotrebiteľské ceny sa odvíjajú od určitých prognóz. No a opätovne sa dostávame k tomu, ako, do akej miery sa dá decentralizovať tá sieť. Myslím, že ešte nás čaká veľa napínavých diskusí. A tieto otázky teda kladem ďalej našim expertom. A bola tu ešte jedna otázka našej kolegyne Matias. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s kolegom. Ďakujem aj za prezentáciu tejto témy. Je to veľmi dôležitá téma pre náš parlamentný výbor. Otázka súvisí s jedným momentom, ktorý sa spomenul vo vystúpení, vylepšenie prepojení energetických prepojení. Myslím, že to je jeden zo základných aspektov z troch dôvodov. Poprvé, pretože vieme, že zlé prepojenia sú príčinou mnohých strát. A ak by boli riešenia na vylepšenie týchto prepojení, tak by som rada poznala viacej detailov než to, čo je v sprave. A keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, po druhé, aj tam prepojenia sú ústredným prvkom. Nemyslím, že by moja krajina mala príliš veľké problémy pri dosahovaní cieľ v obnoviteľných zdrojoch, ale keď ten cieľ dosiahneme a keď máme nadbytok, tak čo s tým nadbytkom urobíme? A potom strácame celé to čaro produkcie energie z obnoviteľných zdrojov. A tretia otázka súvisí s tým, že keď hovoríme o systémoch, rozsiahlých systémoch energetickej produkcie na európskej úrovni, tak vychádzame z decentralizovanej produkcie a to je v poriadku, ale zabudáme na mikrogeneráciu neviem, či ste ju brali do úvahy vo svojej štúdii mikrogeneráciu? Pretože je to jeden z dôležitých zdrojov produkcie v rámci integrovanej siete. Takže, nech sa páči, máte slovo. Ja sa budem snažiť zodpovedať tieto otázky. Neviem, či sa mi to nejak veľmi podarí. Nuž, prvá otázka a to je skutočne veľká otázka, sú náklady, ako to zaplatiť. Pretože my navrhujeme veľa vecí, ktoré stoja veľa peňazí. A niekto to bude musieť zaplatiť. No ja by som chcel upozorniť na to, že energetické systémy budú musieť v každom prípade fungovať aj v budúcnosti tie ten nárast, nárast spotreby energie e, sa odhaduje na 2% ročne a to treba, tú energiu treba vyrábať nejako. Takže dôležitá otázka je nie, kto za to zaplatí ako. Ale druhá vec je, že kam investovať peniaze, pretože niekam ich treba dať. A tie veci budeme musieť niekto riadiť. Takže otázka podľa mňa znie, alebo nie je to ani v podstate otázka, Samozrejme, že to bude stať veľa peňazí. Akýkoľvek nový energetický systém bude stať peniaze. No a ja si myslím, že výhody systému na základe obnoviteľných zdrojov energií sú oveľa väčšie, ako sú výhody toho systému, ktorý funguje teraz. Takže pravdepodobne, hlavne, čo sa týka klimatických požiadaviek. Toto je tá cesta, ktorou musíme ísť. Ak chcete hovoriť o nákladoch, tak ja nie som presvedčený o tom, že decentralizované systémy alebo obnoviteľné zdroje sú oveľa, oveľa finančne náročnejšie ako tie konvenčné zdroje. A určite nie z hľadiska klimatických alebo dopadov na životné prostredie. V rámci správy sú detaily o náklady na jednotlivé technológie. No a základný argument znie tak, že náklady na obnoviteľné zdroje čoraz viac klesajú v porovnaní, pretože náklady na fosilné paliva sú čoraz vyššie kvôli nedostatku, kvôli emisiám CO2 a nákladom na to. A zmeny technológií prispieval k tomu, že obnoviteľné zdroje sú čoraz lacnejšie. Takže eh, ja len ťažko chápem, prečo niektorí ľudia nechcú ísť tou cestou. A keď sa hovorí o európskych sieťach, tak ich prepojenie bude oveľa efektívnejšie ako ich neprepojenie. Takže náklady budú nižšie, aj keď bude stáť, to bude niečo stať vybudovanie eh, tých sietí, sietí meračov. Kto to bude manažovať, respektíve riadiť? No to je veľký problém samozrejme, ktorý treba vyriešiť. Ale niekto riadi tie siete aj dnes. Takže si neviem predstaviť, že ich v budúcnosti nebude nikto riadiť. No, ja som si istý, že niekto ich riadiť určite bude. No a čo sa týka mm, komunikácia energetických sietí, špecifické návrhy, nemáme oveľa špecifickejšie návrhy ako tie, ktoré sú uvedené v tej štúdii. prepojenie členských štátov je dôležité, pretože inak nevybudujeme nejakú inteligentnú sieť, ktorá bude fungovať e, účinne na veľkom priestore. Ja neviem, ako inak by sa to dalo urobiť. No a investície EÚ samozrejme pomôžu. Programy, ktoré sa snažia ísť týmto smerom, sú samozrejme len prínosné. Samozrejme, to nie je moja práca, aby som ja navrhoval nové politiky, ako dosiahnuť tieto ciele, ale je to samozrejme mm, dobrá a dôležitá otázka. No a jedna súvisiaca, možno nesúvisiaca otázka o tom, ktorú z týchto technológií si zvoliť. Ja, mne nie je presne jasné, akú motiváciu má tá otázka, prečo vás, vás to zaujíma. Mne by zaujímalo, čo presne vás zaujíma. krajiny si predsa zvolia tie technológie, ktoré sú pre nich naj, najvýhodnejšie, najrozumnejšie a to je odlišné v jednotlivých krajinách. Ale sú, sú technológie, ktoré sa dajú využívať, ja by som povedal, vo všetkých napríklad geotermálne pumpy, tepelné čerpadlá na využívanie vykurovania budov sa dajú využívať všade prakticky. Takže myslím, že všetky štáty môžu využívať obnoviteľné zdroje, ale ich efektivita je rôzna. Aj zdroje finančné sa môžu trošku odlišovať medzi jednotlivými krajinami, ale ja to počúvam stále. My v Maďarsku nemáme peniaze na to, aby sme zaplatili tie technológie. No, že ja by som povedal, že je veľa investorov, ktorí by veľmi radi investovali do takýchto technológií. No a neskutočne mnoho, mnoho poslancov. Takže zdroje, zdroje sú tou prekážkou v jednotlivých štátoch. A ak tá otázka súvisela s návrhom na nejaký celoeurópsky systém FIT, alebo nejaký celoeurópsky systém vhodný pre celú Európu, Takže výhody FIT systémov sú v tom, že sa členské štáty môžu rozhodnúť o tých konkrétnych technológiách, ktoré chcú podporiť. Takže nemusia využívať technológie, ktoré pre tú, ktorú krajinu nie sú rozumné a využiteľné. Hlavným dôvodom, argumentom, že by bolo dobre mať celý európsky systém FIT ako doplnok tých národných, tak je, že by sme zabezpečili nejakú minimálnu minimálnu, minimálnu podporu a mohlo by sa investovať do technológií, ktoré by spolupracovali potom s celou kým systémom. No a dúfam, že to zodpovedalo všetky otázky. No dobre, ďalšia otázka. odpoveď. Teda k tým cenám obnoviteľných zdrojov. Jedna vec, ktorá ma neustále zaráža. Čím viac sa využívajú obnoviteľné zdroje energie a čím viac sa do nich investuje, tým sú lacnejšie ako fosílne palivá, pretože v tomto prípade je to presne naopak. Takže myslím, že to je dobrý dôvod, prečo investovať do decentralizovaného systému obnoviteľných zdrojov energie. Druhá vec, ktorá tiež súvisí e, s otázkou inteligentných sietí a inteligentných e, meračov. Európska únia začala zavádzať e, inteligentné merače a cieľ je 85 domácností, ktoré budú do roku 2020 týmito inteligentnými zariadeniami vybavené. Myslím, že to je dobrý krok vpred a reaguje to na dopyt Cieľom je optimalizácia spotreby energie na úrovni spotrebiteľov, aj keď nie je to tak dobre, keď sa zavádzajú e, premenlivé ceny energií, pretože tie by umožnili teda komunikáciu v reálnom čase medzi spotrebiteľom, teda tým meračom a sieťou a optimalizáciu energetickej spotreby v reálnom čase. Už ďakujem pekne. Má niekto ešte nejaké pripomienky? Vidím, že nie. Takže eh, kolegyne Matias želám šťastnú cestu domov a všetkým ostatným. Ďakujem našim expertom, a všetkým kolegom, ktorí tu boli. Bolo to veľmi príjemné popoludne, no a želám vám šťastnú cestu domov. Ďakujem.